Perché... Sì. Per favore, colleghi. Kolegovia, prosím vás, eh, zaujmite svoje miesta. Poprosil by som aj priateľov žurnalistov, aby eh, uvoľnili priestor. Máme totiž eh, veľmi nabitý program, dnes je, dnes je dôležitý deň, nemôžeme si dovoliť e, plitvať časom. a čakať na tých, ktorí e, nedorazili e, včas. E, pani Aštonová však práve naopak bola veľmi presná. Prišla naozaj presne o 15. Je to tretíkrát, čo k, nami, k nám pani Aštonová prišla a svojou prítomnosťou zdôrazňuje dôležitosť, ktorú my všetci ehm, prikladáme tej téme, o ktorej budeme dnes dis- diskutovať, teda e, ide o vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Je to dôležité, aby sa naša, naš, naše vzťahy e, e, upevňovali, aby sa tu vytvorili pevné prepojenia, úzke vzťahy časté návštevy, pretože parlament e, zamýšľa sa uchopiť svoje úlohy veľmi koherentne a veľmi korektným spôsobom. Chceme e, takýmto spôsobom pomôcť formovať e, smerovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Takže na to je potrebné, aby sme tu mali jasne stanovanú, stanovenú štruktúru našich vzťahov a e, s týmto bude e, súvisieť návrh, ktorý vám predstavíme e, a bude sa to vlastne týkať takých otázok ako napríklad demokratická kontrola, ktorú máme vďaka zmluvám. Na dnešné zasadnutie boli pozvaní aj členovia, teda okrem členov nášho výboru, aj členovia výborov pre rozpočet, pre právne otázky, kontrolu rozpočtu, rozvoj, medzinárodný obchod a práva žien. a e, poviem e, vopred, že sa budem naozaj pridržať e, tých vopred stanovených pravidiel, budem mať naozaj veľmi presne stanovený rečnícky čas, už vopred sa ospravedlňujem, že ho budem naozaj musieť dodržiavať, preruším vás, aj keď možno ste ešte neukončili myšlienku, ktorú by ste chceli pani Eštonovej e, poveriť, ale jednoducho je to nutné dnes a potom na záver nášho stretnutia budeme mať 20-25 minút času a budeme sa e, počas nich venovať e, stretnutiu ministrov zahraničných vecí, ktoré sa na poli rady konalo včera. Takže to by boli tie dve témy, ktorým sa chceme venovať. Myslím si, že e, toto by bolo všetko, e, pokiaľ ide o tie všeobecné usmernenia našej práce e, teraz. A nebudem už preto zdržiavať a slovo odovzdám pani Aštanove, nech sa páči. Uh, uh, Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne, Ďakujem veľmi pekne, je to pre mňa veľká česť a radosť, že môžem opätovne vystúpiť na pôde Výboru pre zahraničné veci. A rovnako, že môžem sa zúčastniť dôležité diskusie o vytvorení eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ako povedal predseda, tak na konci budeme mať eh, príležitosť, alebo budeme mať príležitosť eh, povedať vám niečo k Rade ministrov zahraničných vecí, ktorá sa uskutočnila včera. Dovolte mi teda niečo k tej službe pre vonkajšiu činnosť. Ako viete, včera to bolo prediskutované na spoločnom zasadnutí eh, Rady pre všeobecné záležitosti a zahraničné veci. No a pred dvoma týždňami na plenárnom zasadnutí eh, sa uskutočnila diskusia o zahraničnej politike. No a v tomto kontexte by som vám chcela pán predseda, pogratulovať eh, k tej podpore, ktorú získala vaša správa o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Ako som už v rámci tejto debaty povedala, tak vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť je obrovská príležitosť pre celú Európu. Ja som to opísala ako uh, príležitosť jednej generácie je niečo vybudovať, čo konečne spojí všetky nástroje našej angažovanosti. Uh, ekonomické mm, a politické nástroje, rozvojové nástroje a nástroje na uh, riešenie kríz do jednej politickej stratégie musíme maximalizovať synergické efekty, musíme sa vyhnúť komplikovaným byrokratickým procesom a posilniť, hlavne v teréne, naš, našu spoločnú silu. Ja si myslím, že hlavnou logikou eh, toho európskej, európskej služby je to, že Európa sa musí prispôsobiť svetu, ktorý je čoraz komplexnejší a v ktorom sa presúvajú sily všetci poznáte, výzvy, pred ktorými stojíme. Krehkosť štátov, regionálne konflikty, pandémie, e, energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, nelegálna migrácia a tak ďalej a tak ďalej. Nuž a podstatou toho, čo súvisí s Európskou službou, je, že všetky tieto problémy sú prepojené, takže potrebujeme komplexnú stratégiu na to, aby sme ich vyriešili. No a na to potrebujeme systém, ktorý bude podporovať tie stratégie a ktorý bude podporovať e, opatrenia priamo v teréne s tým spoločným cieľom. No a vytvorenie správnych prepojení rôznych politických oblastí môžeme využiť európsku silu, ak sa nám podarí, ale ak budeme riešiť problémy v jednotlivo, tak nebudeme mať až taký veľký medzinárodný vplyv. Takže toto je moment, kedy musíme sa držať v podstate Európskej Lisabonskej zmluvy a totiž budovať efektívnejšiu a silnejšiu európsku zahraničnú politiku. Nemôžeme znižovať naše ambície, ale musíme využívať všetky príležitosti a využívať nástroje na to, aby sme to zvyšovali. Viem, že viem z diskusí s kolegami z poslancami, že mnohí máte podobný nástroj. Ja oceňujem diskusiu na plenárnom zasadnutí. Ukázalo to, e, že máme podobné názory na tú komplexnú víziu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Chceme službu, ktorá pomôže Európe využívať svoju silu na medzinárodnom poli a rovnako e, príjmať svoju svetovú e, zodpovednosť. Chceme službu, ktorá bude veľmi komplexná a bude zahrňať celú škálu celú škálu opatrenia krokov a bude sa vyhýbať duplikáciám. Takže ďakujem za vašu podporu. Všetci tiež veľmi dobre viete, že vtedy po obede som sa zúčastnila konferencie predsedov a viac som hovorila o e, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aj keď to bol e, meeting sa zatvorenými dverami, myslím, že môžem povedať, že e, som sa stretla s veľkou podporou. Dovolte mi na začiatku povedať, že si uvedomujem, že parlament má veľmi jasnú predstavu o tejto službe a máte plné právo byť v plnej miere zapájaný. Nie len predkladať stanoviska k službe, ale bude mať tiež dôležitú úlohu, čo sa týka rozpočtu a spolurozhodovania o finančnom nariadení a e, nariadení pre personál. Parlament bude mať kontrolnú úlohu v rámci, eh, v rámci zahraničných politík, aj v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Nikto nepochybuje o tom, eh, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa bude zodpovedať eh, parlamentu. Služba a jej zamestnanci budú podliehať rovnakej finančnej kontrole, ako keby pracovali v štruktúrach komisie. Úradníci či už budú z inštitúcií alebo z národných ministerstiev, budú mať nielen rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti. Vplyv Európskeho parlamentu bude preto nielen ex ante v rámci rozpočtového konania, ale aj ex post eh, a to prostredníctvom bežných rozpočtových eh, alebo procesov rozpočtovej kontroly. Dúfam, že sa nám podarí prekonať argument, že eh, Európska služba nie je taká komunitárna ako komisia, alebo eh, že je to krok o tom medzi vládnej spolupráce. Eh, pravdou je, že vždy, keď sa táto služba bude zaoberať problémami podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie, čo sme mm, v minulosti nazývali e, záležitosti spoločenstva, tak služba bude rešpektovať tento princíp, bude, to, bude spolupracovať so službami komisie, ako keby e, to bolo generálne riaditeľstvo komisie. No a rozhodnutia v tejto oblasti budú aj naďalej rozhodnutiami, rozhodnutiami komisie a návrhov, ktoré predloží kolegium, čo sa týka rozpočtových záležitostí, tak úloha parlamentu bude čoraz väčšia. Už neexistuje tá nepísaná dohoda obmedzovať nejaký vplyv a kontrolu parlamentu. Naše delegácie v zahraničí budú tiež aktívne slúžiť Európskemu parlamentu. Vedúci delegácií vám budú k dispozícii v otázkach um, tých hostiteľských krajín, keď sa nimi bude zaoberať parlament. Ja tiež predpokladám, že každá delegácia EÚ bude mať nejaké kontaktné miesto pre Európsky parlament. Všetky delegácie v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť budú tiež inštruované podporovať oficiálne návštevy poslancov Európskeho parlamentu. Okrem toho som tiež ponúkla a navrhla, aby eh, osobitní eh, predstaviteľe EÚ a delegácie mohli prísť na tento výbor e, na výmenu názorov, keď budú vymenovaní, ale ešte predtým, než sa ujmu svojho úradu. Ja si myslím, že prvým príkladom e, je dnešok, e, keď o dve hodiny sa stretnete s novým osobitným predstaviteľom, zastupiteľom EÚ a vedúcim delegácie v Kábule, pánom Ušetka uh, som, rovnako sa stretnite uh, neskôr s vedúcim delegácií vo Washingtone. Európsky parlament bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v zahraničných uh, um, krokoch EÚ, čo sa týka podľa, podľa zmluvy. Ja budem konzultovať veľmi pravidelne Európsky parlament o hlavných aspektoch tých základných rozhodnutí spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a zaistím, aby názory Európskeho parlamentu boli riadne zohľadňované. Viem, že rozvojová politika je problematikou, ktorej mnohí prikladajú mimoriadný význam. A predložil som konkrétne návrhy pre službu, aby ten rozvoj ostal v centre zahraničných alebo vonkajšej činnosti EÚ. Eh, e ja navrhujem mať jeden geografický, jednu geografickú mapu, ktorá bude zahrňať celý eh, svet. Nie je dôvod na to, aby eh, sa rozlišovalo medzi jednotlivými krajinami. No, tento, toto, toto, toto horizontálne oddelenie bude mať kompetencie, ktoré budú, ktoré budú sledovať príslušné služby komisie budú nám poskytovať strategický prehľad. Rovnako som presvedčená o tom, eh, že by sme mali eh, používať určitý eh, proces programovania alebo plánovania a to v politickom kontexte na to, aby bol čo naj, najefektívnejší. No a preto služba musí mať prehľad. No a príslušné oddelenia budú e, mať zodpovednosť za strategické plánovanie, e, výročné plánovanie, implementácia strategických programov e, bude v kompetencii služieb komisie. Avšak to neznamená posun zodpovednosti. Ja už sa budem spoliehať na Andresa Pibalksa a Štefana Fuleho, aby sa starali o politiku susedstva služba pre vonkajšiu činnosť sa bude riadiť ich usmerneniami pri prípravách strategického plánovania. No a ja dúfam, že oni budú tiež počúvať moje myšlienky a podnety eh, v neskorších fázach. A eh, návrhy budú spoločne predkladané, ja ich budem, budem ich navrhovať ja, alebo príslušní komisári, kolegiu komisárov. No a v rámci celého procesu budeme sa zodpovedať a predkladáte eh, správy Európskemu parlamentu eh, proces demokratickej kontroly. Keď vy budete dohliadať na naše programy spolupráce, to pridá legitimitu našej práci, ktorá bude udržiavaná nuž a Hovoril som o úlohe parlamentu, no a chcel by som zdôrazniť, že parlament nie je jediným aktérom ako je všetkým veľmi dobre známe, vytvorenie služby pre vonkajšiu činnosť um, si bude vyžadovať podporu komisie a dohodu na rade a to dohodu všetkých členských štátov. Hľadanie doho- dohody a zhody medzi rôznymi protagonistami nebude určite jednoduché, ale myslím, že to je reálne, ak preukážeme dobrú vôľu a určitú mieru flexibility. Predsedníctvu navrhnem, keď každá inštitúcia bude mať dostatok času ehm, zanalizovať môj právny návrh, aby bol vytvorený nevyhnutný rámec pre spoluprácu štyroch aktérov parlamentu, rady, ehm, komisie a mojou osobou, môjim úradom. No a aby všetky kľúčové elementy boli v rámci týchto diskusí predložené. Kolegovia budú musieť určite pracovať veľmi tvrdo, aby dospeli k rýchlym záverom, ale dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie, všetkých otázok v čo najkračom čase. No a v rámci e, toho je potrebná spolupráca a tak s komisiou členskými štátmi a rovnako je potrebný otvorený dialog v rámci Európskeho parlamentu. Stručne povedané, volá sa to služba, z určitého dôvodu, pretože budú slúžiť nielen mne, ale aj predsedovi a členom komisie, hlavne Relexu, predsedovi Európskej rady a samozrejme členským štátom a rovnako Európskemu parlamentu. Som si istá, pán predseda, že určite o programoch pomoci, o návrhu organigramu, o právomociach Európskeho parlamentu v rámci rozpočtu a štruktúrach krízového manažmentu. Budú mať poslanci veľa otázok, budem veľmi rada zodpoviem na všetky otázky dnes a e, postúpim e, vaše odporúčania ďalej. Ďakujem pánovi Ferhofstatovi a pánovi Brokovi za čas, ktorý mi venovali e, pri rokovaní určitých sporných detailoch. Som skutočne veľmi vďačná. Ďakujem pekne. Grazie, signora alto Ďakujem, pani vysoká Pisoká, zástupkynia. Boli ste presná, keď ste sem prišli a aj presne dodržujete rečnícky čas. Takže prvé kolo eh, bude, eh, budú vlastne eh, tvoriť zástupcovia jednotlivých výborov. Ako prvý sa slova pán Brok na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka komisie, drahé kolegyne a kolegovia. Európsky parlament eh, chce skutočne aplikovať zmluvu a vytvoriť službu pre vonkajšiu činnosť, eh, ktorá bude komplexná a čo prinesie tiež One Voice Policy eh, pre mm, zastupcov Európy. Máme však dva eh, právne, eh, právne zdroje. No a musíme ich nejak rozumne spojiť. No a vy, pani Ešton, musíte pôsobiť ten zázrak, aby bolo možné spolurozhodovanie medzi troma inštitúciami, čo veľmi komplikuje celý proces. Ale dúfame, a vy ste vymenovali niekoľko vecí, čo sa týka rozpočtového práva, udelenia absolutória a tak ďalej. Mohli by ste presnejšie povedať, e, ako sa to bude realizovať? A naši rozpočtoví experti sa vás na to ešte určite opýtajú, a či by nebolo rozumné e, v rámci práv politickej kontroly prijať e, nejakú, nejakú dohodu alebo výmenu listov, aby sme skutočne sa mohli venovať detailom a vyhnúť sa problémom v budúcnosti. Ak sa nám podarí dohodnúť na týchto otázkach, tak eh, pre stanovisko k celej službe, ako som už povedal, tá služba mala byť široká, komplexná, ale nemôže to byť na úkor eh, spoločenstva. No a preto niektoré stanoviska komisie u nás eh, získali pochopenie. A chceme však určitú istotu a s tým súvisia otázky vášho zastúpenia. Kto vás bude zastupovať, pretože nemôžete byť e, vždy všade. Bude to v, budú to v otázkach spoločenstva komisári, ktorí budú, e, ktorí budú vykonovať e, túto službu. A kto vás bude zastupovať zo strany rady? My nechceme, aby to bol žiadny úradník, generálny tajomník. Musí, hm, chceme politickú osobnosť a tiež nesympatizujeme veľmi s tým, aby to bolo podľa starých pravidel rotujúceho predsedníctva. Grazie, onorevole Brock. Ďakujem, pán Brock. Teraz pán Ferhovštát na dve minúty. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že pri vzniku služby pre vonkajšiu činnosť sú tri dôležité body. Poprvé, Eh, treba mm, predpokladať právny základ, eh, politicky a rozpočtovo eh, je servis, sa servis zodpovedá a dostáva absolutorium od parlamentu. To je veľmi dôležité. Je to uvedené v právnom základe, nepotrebujeme nejaké ďalšie vysvetlenia, ako používanie slov zodpovedný politicky rozpočtovo a udelenia absolutória. Ďalšia vec. Najlepším riešením je, aby sme mali veľmi ambicióznu službu pre vonkajšiu činnosť a rovnako politika susedstva, humanitárna pomoc a rozvoj by mali spadať do jej kompetencie, pretože je nezmyselné, aby takáto služba vznikla a politika susedstva e, by nespadala do jej kompetencie. A ten výber je veľmi jednoduchý. Buď budeme mať malú službu, nezávislú od komisie, veľmi byrokratickú, viac menej ten kabinet eh, Javiera Solanu, alebo pôjdeme iným smerom, služba bude veľmi široká, komplexná, bude prepojená s komisiou pretože to treba prepojiť s existujúcimi inštitúciami, nebude byrokratická a bude mať veľké politické oblasti, ako rozvoj, politiku susedstva a humanitárnu pomoc. A ja si myslím, že parlament je naklonený tej druhej, tej druhej možnosti, a Elmar to už povedal, čo sa týka zástupcov. Zástupcovia sú určite nevyhnutní, to je jasné, ale musia to byť zástupcovia, ktorí sa budú politicky zodpovedať parlamentu. A to nemôžu byť nejakí štátni zamestnanci alebo úradníci. A to musí byť tiež súčasťou návrhu, ktorý predkladáte. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Fernovstát. A slovo teraz dostáva kolega Rabkaj na dve minúty. Ja sedím tu na kraji. No ja ešte, e, vážený pán predseda a pani podpredsednička komisie, neviem presne, ako mám začať, pretože čo sa týka um, mojej problematiky, totiž, totiž personálny štatút, nie som ešte úplne spokojný. Vy, pani podpredsednička, ste hovorili o tom, že, e, chce, že otvorené otázky chcete čo najrýchlejšie vyriešiť. K tomu však treba pamätať, ak chceme pracovať v duchu spoločenstva, tak to treba jasne povedať. Ja to, čo je v brokovej správe, eh, v, či, ktorá bola prijatá v oktobri minulého roku, to ja pokladám za základ. Bohužiaľ, od vás ešte z vašich služieb eh, nikto ma nevyhľadal ešte a nikto sa so mnou o tom nepozhováral o tom, že by mohli byť rôzne hodnotenia tej situácie. Samozrejme, dá sa povedať, ten návrh ešte nebol predložený. A čo potom, ak bude oficiálne predložený k staff regulation na druhej strane z iných zdrojov, často vôbec nevieme, z akých zdrojov, dostávame dokumenty, o ktorých presne nevieme, ako zodpovedajú v skutočnosti. Takže ja sa tomto momente nechcem venovať detailom, pretože chcem len poprosiť o to, eh, požiadať o to, aby sme čo najrychlejšie začali hovoriť o tom, kde vy, vaši kolegovia, komisia eh, majú inú predstavu o tom, o čom sme sa, alebo na čom sme sa uznesli v októbri. No a rád by som sa spýtal, kedy môžeme čakať na ten formálny návrh, pretože aj ja, ako ostatní, sa snažím uh, o to, aby táto európska služba pre vonkajšiu činnosť eh, začala pre spoločenstvo čo najskôr eh, pracovať, ale na to musia byť splnené všetky predpoklady. Ďakujem. Je tu prítomný, eh, prítomná pani Gresle, nevidím ju tu. Mala by hovoriť v mene výboru pre rozpočet. Nie. Takže pán Gualtieri dostane slovo ktorý teda bude zastupovať e, výbor. Ďakujem pekne, ďakujem pani vysoká zastupkynia. Ako ste mohli vidieť aj z tohto začiatku diskusie, Európsky parlament môže byť vašim silným spojencom, pretože Európsky parlament verí e, v silné e, zahraničné služby. Bez nich by sme veľa riskovali Eh, pokiaľ ide o celú komunitárnu metódu, ale my si myslíme, že eh, spoločné zahraničné eh, kroky sú možnosťou aj preto, aby sa ďalej rozvíjal tento komunitárny prístup. Myslím si, že na to, aby tu táto podpora bola, aj keď sa tu teda, e, teda z očí voči rôznym e, vplyvom, ako napríklad zo strany členských štátov, na to je potrebné, aby z vašej strany tu bola jasná disponibilita e, uzavrieť skutočný politický pakt, politickú dohodu s parlamentom. Ehm, pokiaľ ide o určité tie línie, ktoré načetli už e, niektorí z predrečníkov, tie sa týkajú do veľkej miery e, právneho základu a spôsobu, ako konkrétne bude vyzerať prepojené s komisiou, aj keď teda táto služba má byť e, autonómna, odľadnúť teda od rozpočtových otázok. A potom sa to bude týkať aj vlastne toho konkrétneho rozhrania e, v oblasti rozvojových politík, e, ktorá e, sa vlastne bude týkať pod predsedou. Eh, jednotlivých ministrov pre rozvoj a podobne. Pokiaľ ide o rozpočtové otázky, myslím si, že to, čo ste povedali, môže byť veľmi dôležité, pokiaľ ide aj o možnosť prekonať aktuálny eh, stav eh, rozpočtu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a dosiahnuť, aby aj v tejto oblasti sa zmenilo postavenie Európskeho parlamentu, aby tu bola naozaj efektívna kontrola zo strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide jednotlivé misie. Ďakujem, pán Gualtieri, slovo má pani podpredsednička Aštonová na 5 minút. Um, uh, Ďakujem veľmi pekne. Pán Brok položil otázky o rozpočtovej kontrole. A myslím, že to som už, k tomu som sa vyjadrila už najjasnejšie, ako som vedela. A pán Verhofstadt použil tri slova zodpovednosť, rozpočtový a absolutórium. S tým všetkým súhlasím. O tom nie sú žiadne pochybnosti tak ako som naznažila už, keď som hovorila o zodpovednosti eh, služby vo finančných eh, záležitostiach voči parlamentu. Neviem, ako jasne, že to povedať, ale mm, ja to mám úplne jasno a dúfam, že parlament eh, to príjme, že medzi nami nie sú žiadne rozdiely v tomto. Súhlasím s pánom Brokom o význame, aby komisia si mm, ponechala svoju autoritu a čo sa týka komisie, ja sa pokladám za strážkyňu toho, aby zodpovednosti boli absolútne jasné. Otázkou pre mňa e, ostáva pri, alebo otázkou je, ako pracovať v teréne, keď spájame rôzne prvky e, zastúpenia Európy. Tak, aby ľudia, ktorí s nami spolupracujú priamo v teréne, e, druhé krajiny, organizácie, MVOčky a tak ďalej, aby všetci chápali, že to je riadna služba a na to, aby sme a treba pracovať v teréne tak, aby neboli vidieť rozdiely medzi jednotlivými, jednotlivými prvkami. A to je tá dôležitá úloha tak ako sa píše v e, zmluve, e, tak treba, aby všetko zapadlo e, do príslušných štruktúr. Tak ako som už povedala, pri viacerých príležitostiach nedokážem cestovať v čase a preto je absolútne dôležité, aby sa nám podarilo nájsť spôsoby, kedy vy budete spokojní s tým zastúpením, ktoré, alebo ľuďmi, ktorí pre vás predstúpia, keď to nebudem môcť byť ja. A skutočne veľmi sa venujem tejto otázke. Je to problém, s ktorým sa stretávam prakticky každý deň a budem sa snažiť, aby som bola neustále k dispozícii parlamentu a aby som vás mohla oboznámiť s tým, ako sa to bude riešiť, ale zatiaľ dúfam, že sa nám podarí nájsť spôsob, ako eh, uspokojiť všetky strany. Ja som si vyspočula jasné slova. Vy chcete, aby to bola politická, politické zastúpenie a je jasné, že to nemôže byť reakcia ako pred Lisabonom, ale opätovne toto riešia inštitúcie. Musíme to vyriešiť, pretože mám radu, komisiu a parlament a musím sa snažiť zaistiť, aby boli všetci plne angažovaní spoločne. No ale mm, pochopila som veľmi dobre ten signál o politickom zastúpení. Súhlasím s tým, že to musí byť ambiciozne. Súhlasím s pánom Ferhovstatom, nie nezmysel, je nezmysel, aby sme to robili bez nejakých ambícií. ambícií. Priamo v teréne musíme jasne preukázať, že dokážeme riešiť otázky, ktoré sa nás týkajú. A ak máme poskytnúť bezpečnosť a prosperitu našim občanom, a rovnako a bezpečnosť a prosperitu a istotu vo svete. Takže ja mám veľmi veľké ambície v súvislosti s touto službou, preto e, musí byť komplexná v teréne a rešpektovať zodpovednosti. E, politika susedská bude súčasťou služby a bude to prepojené s komisiou. A nie len preto, že ja som človekou komisie. Otázka, ktorú sa snažíme vyriešiť, je, ako to dosiahnuť, e, tak aby sme dostali také reakcie, ktoré riešia aktuálne problémy. A dovolte mi povedať, nie je to byrokratická e, reakcia v rámci delegácií sa často stretávam s tým, že s požiadavkou, aby sme flexibilnejšie mohli riešiť problémy v teréne. Pán Rabkaj, určite sa s vami spojíme a určite sa s vami budeme rozprávať o otázkach personálu. Problémy sú rovnaké zaobchádzanie, minimálne požiadavky pri zamestnávaní, a úradníci Európskeho parlamentu. Myslím, že na to máme rovnaký názor, ale samozrejme budeme sa s vami o tom zhovárať aj ďalej. Pán Galtieri, vy ste hovorili o politickom pakte. Nož, o to sa v podstate snažím. Chcem, aby bolo absolútne jasné, že z politického hľadiska chceme úzko spolupracovať s parlamentom a chceme zaistiť, že budete mať právo vykonávať svoju politickú právomoc a dohľad nad službou pre vonkajšiu činnosť. Ďakujem, pani popredsednička. Skutočne je obdivuhodné, ako rešpektujete ten čas, ktorý máte k dispozícii. Dúfajme, že aj e, ďalší rečníci budú následovať vás, váš príklad. Teraz pán e, Salafranka. Ďakujem pekne. Zaviazali ste sa v decembri, že politika e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky bude knihou, ktorú budeme písať spolu a bude teda veľmi rozsiahla. A ja teraz budem citovať jednu vetu v angličtine. Nikdy nemáte druhú e, príležitosť, a, aby ste opravili prvý dojem. Takže e, bol by som rád, keby e, vlastne sme popracovali na tomto dojme. Spomínali ste tú spoločnú knihu. Tá by mala byť naozaj účinná pokiaľ ide o zahraničnú e, e, bezpečnostnú službu, politická rozpočtová kontrola zo strany parlamentu sú dôležité a bolo by dobré znamenie, keby aj šéfovia delegácií vo Washingtone aj Kábule sa zúčastňovali stretnutí parlamentu. E, je tomu tak, vidíme to aj dnes a to je dobré a je dôležité, aby sme zabránili tomu, aby sa táto Európska zahraničná služba stala oblasťou kde sa bude zúrivo bojovať o moc medzi jednotlivými členskými štátmi. Preto by som bol rád, keby ste nám zaručili, že naozaj budete dohliadať na dodržiavanie záujmov spoločenstva a bol by som rád, keby ste mohli e, odpovedať na e, tri e, otázky energetika, bezpečnosť, upresnenie harmonogramu, kedy budete predkladať vaše návrhy a potom generálny tajomník a e, jeho zástupcovia, e, či títo budú mať aj charakter vlastne politických e, osobností, keď vás budú zastupovať. Ďakujem. A teraz pán Vigenin. Ďakujem, pán predseda. Viem, že nie ste šetri, pokiaľ ide o rečnícky čas. Budem sa snažiť teda prejsť priamo k veci. Pani Aštonová, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu bola pre nás e, e, veľmi e, povzbudzujúca, ale samozrejme sú tu ešte otázky, o ktorých treba diskutovať ďalej. Pokiaľ ide o nábor personálu, je to citlivá otázka nielen pre členské štáty, ale aj pre nás ako zástupcov európskych občanov. Ako plánujete zabezpečiť vhodné geografické zastúpenie v teda personále? týchto nových e, európskych služieb. Je to dôležité napríklad pre nové a menšie členské štáty. A je to niečo, čo je veľmi jasne merateľné. Po tom, čo sa ukončí nábor e, personálu. Takže ako chcete zabezpečiť, aby tu e, bolo takéto spravodlivé vyvážené zastúpenie, nielen pokiaľ ide o počet, ale aj o úroveň, mieru zastúpenia. Takže Eh, pokiaľ ide o diplomatov členských štátov. A eh, pokiaľ ide o osobitných vyslancov EÚ, eh, máte to vo vašom organigrame a keďže ste sa stretli so šiestimi zahraničnými ministrami prednedávnom, naozaj plánujete, aby oni sa stali osobitnými vyslancami? My si myslíme totiž, že to nie je dobrý nápad. Viedlo by takú fragmentácii zahraničnej politiky EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Vigenin. Slovo má kolega Lambsdorff na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, Lady Ashtonová, vy máte veľmi zložitú úlohu, eh, zároveň robiť zahraničnú politiku, aj vytvoriť si zahranično-politický aparát, a to vo veľmi krátkom eh, čase. Naozaj vám nie je čo závidieť. O to potešiteľnejšie je, že mnohé e, špecifické e, oblasti, ktoré načítal parlament, že sa nimi zaoberáte, to považujem za veľmi pozitívne. Z môjho pohľadu sú teraz tri prioritné otázky. Ako zabezpečíte koherentnosť, že naozaj budeme hovoriť jedným hlasom? Tu by som chcel povedať aj smerom ku kolegovi Salafránkovi. Nemyslím si, že potrebujeme všemocného generálneho tajomníka, potrebujeme tým ľudí, ktorí zabezpečí túto koherenciu a bude e, vám pomáhať potom ten Eh, ten, ten, ten, ten prierez, proste pokiaľ ide o prácu s komisiou. Povedali ste, že tie strategické rozhodnutia budete príjmať spoločne so zodpovednými komisármi a bude sa o tom uh, diskutovať na policového kolegia. Je to, ten, je to dvojitý kľúč, alebo vy budete potom napokon rozhodovať, alebo ten zodpovedný komisár bu, bude potom rozhodovať. Uh, tú myšlienku dvojitého kľúča nepovažujem za uh, zlú a uh, Európske zahraničné služby sú vlastne kombináciou, keď to chceme porovnať e, e, s národnou úrovňou e, ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí, pretože aj bezpečnostné otázky, aj o ne sa staráte. Pre nás je dôležité, aby sa civilne politicky kontrolovala táto otázka obrany. Bol by som rád, keby ste sa mohli k tomuto vyjadriť presnejšie. Ďakujem. Ďakujem, pán Lambsdorff. Teraz kolegyňa Brantnerová na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Viete, vlastne vždy by som mohla zopakovať eh, slova kolegu Lamsorfa, takže ja sa podpisujem eh, pod jeho otázky a žiadam vás teda odpoveď na ne. Chcela by som eh, sa vyjadriť k dokumentu, ktorý oficiálne nemáme, čo je jedna z zložitých vecí. Je to organigram, ktorý má Koreper napríklad už v dispozícii a my stále ešte nie. Takže sa by som sa spýtať na jednu z vysokých priorít EÚ, teda riadenie e, kríz a e, podpora mieru. Zatiaľ sú, je tam rada s misiami do Kosova, Konga a podobne. Potom máme komisiu s finančnými nástrojmi e, pre stabilitu a zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Podľa mňa by tam malo byť prepojenie, mali by spolupracovať, dávalo by to zmysel. Ale potrebujeme spoločný rámec preto, aby spolu pôsobili. Nemôžeme tu mať iba oddelené štruktúry rady, tak ako je to vo vašej štruktúre aby e, to potom riadil francúzsky generálny tajomník, ktorý bude mať obrovskú moc a k tomu ešte dostane rozpočet a všetky tie právomoci za stranu komisie. Pre mňa je to neakceptovateľné. Nám tu naozaj chýbajú tieto občianské e, e, možnosti, civilné možnosti Doteraz sme tu nevideli e, dostatok e, teda úsilia v tejto oblasti. Dvaja, traja ľudia za komisiu, ktorí tam budú sedieť a podpisovať e, všetky to pre nás tiež nie je akceptovateľné. To, čo chceme, je mať silné riadenie krízy a podporu mieru. príslušného oddelenia by malo byť naozaj veľmi silné a ja by som bola rada, keby ste sa k tomuto vyjadrili a aj k návrhu mať e, rozpočet linku e, e, po linke, ktorá by sa venovala jednotlivým operáciám. Ďakujem pekne pani Brandnerová, teraz pán Tánok na 1,5 minúty. Ďakujem. E, budeme e, podporovať vaše úsilie vytvoriť e, túto zahraničnú službu, ale my sme takisto aj za vyhlásenie 14 Lisabonskej zmluvy, kde sa hovorí, že žiadne dodatočné formálne právomoci v tejto oblasti nevyplývajú pre komisiu alebo Európsky parlament v tejto súvislosti. My si myslíme, že primárne by toto malo zostať v právomoci členských štátov a teda rady e, pod vašim e, vedením. Nemyslíme si, že e, by teda mala naďalej rásť štruktúra v tejto oblasti, že by tam mali byť dodatočné rozpočtové možnosti personálu. My sme teda za to, aby demokraticky dohliadal, aj politicky dohliadal parlament nad týmto, napríklad pokiaľ ide o humanitárne aspekty používania rozpočtu. A e, samozrejme, ale pokiaľ ide o e, príslušné e, zmluvy v tejto oblasti. Tu vítame váš návrh, aby AFED e, kontroloval vedúcich, a osobitný, vedúcich misií a osobitných zástupcov ale ten brokov e, model, e, ten v nás e, vyvoláva trošku obavy, lebo by to bolo vlastne, všetko by to spadalo pod komisiu, nemalo by to vlastnú rozpočtovú linku a nebolo by to nezávislé. Takže pýtam sa vás na to, čo uprednostňujete a či si nemyslíte, že model pána Broka by vlastne podrýval kompetencia úlohy rady. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tanok. A slovo má teraz e, pán Mejer na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto ďakujem veľmi pekne pani Aštonovej. Pôvodne moja e, politická skupina bola veľmi kritická voči architektúre tejto vonkajšej služby. Je to architektúra, ktorá sa vzťahuje na bezpečnosť zahraničnú otázky, politiku susedstva a podobne, rozvoja A veci sú také, eh, aké sú, aj napriek teda našim eh, názorom na ne. Ale boli sme radi, keby sa to skoncovalo s takou provizionalitou. Bol by som teda rád, keby sme tu mali riadny eh, štatút, keď budeme naberať personál. Nevieme zatiaľ, či to je definované alebo nie. Potom je tu problém právomoci, organigramu a to si vyžaduje čo najrychlejšie odpovede. Myslím si, že pokiaľ sa toto najrychlejšie nevyrieši, tak e, všetko bude prebiehať tak ako dnes, že namiesto toho, aby sme hovorili o vašej návšteve Blízkeho východu, e, čo predstavuje veľmi dôležitú otázku pre EÚ, aby sme diskutovali o tom, čo sa deje v Jeruzaleme, to diskutujeme o službe, ktorá nefunguje ešte, ktorá má závažné problémy, pokiaľ ide o úlohu právomoci. A myslíme si, že nastal čas, aby podľa e, toho nášho kritického náhľadu sme toto čo najrychlejšie vyriešili, všetky tieto ešte otvorené otázky. Obzvlášť teda e, to, ako takéto služby kontrolovať. Vieme, že otázky bezpečnosti v 21. Storočí, storočí sú dôležité. Ide tu o e, boj o moc. Kontrolu teraz bol rečník prerušený. Prepačte, hovorí pán predseda. Nemôžem dovoliť, aby ste prekročili rečnícky čas. Pani podpredsednička má 6 minút na to, aby zodpovedala na odpovede. Ospravedlňujem sa. Ešte nie ste na rade, ešte pán Belder na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj vám, pani podpredsednička. Rozhodujúca otázka, ktorá e, tu vyplýva, je, že či sa chcete prezentovať v mene rady alebo komisie. E, budete mať vlastne dva klobúky, dve stoličky, no ale e, aj tak sa dá sedieť iba na jednej z nich a tá druhá je prázdna. Takže Európsky parlament by vás rád posunul smerom k tej e, stoličke komisie, ale kde by ste vy sama uprednostila, aby vaša služba bola situovaná niekde v strede, to by bolo to najhoršie riešenie. A ako to vyzerá s tým rozložením moci. Inštitucionálne zmeny, zmena na dve inštitúcie, to nie je možné. Celý personál by nemal e, takisto dostať jednoducho každý e, tie dva klobúky, dve slovičky. Takže raz by som sa spýtal, e, čo by ste prednostňovali vy radu alebo komisiu. Ďakujem, pán Velder. A teraz už má slovo pani podpredsednička. Máte 7 minút. Je to zložité počas tohto času zodpovedať na všetky otázky, ale ak ste taká dobrá, ako ste boli doteraz, určite sa vám to podarí. Ďakujem, pán predsa. Pokúsim sa. No, Pán Salafranka mi už dal druhú ťažkú otázku, teším sa na tretiu. No nemyslím si, že to, čo tu vidím, je nejaká veľká bitka medzi členskými štátmi a ja som um, veľmi pevná v tom presadzovaní záujmov a spoločenstva. Ja som tu za komisiu. Čo sa týka politiky, dopravy, migrácie a energetiky, je uh, dôležité uvedomiť si, že príslušní komisári majú dohľad nad týmito politikami komisie a predkladajú správy parlamentu a tak ďalej. E, pokiaľ ide o to, čo robíme my, a ja som od pána Kala sa dostala veľmi zaujímavý list ohľadne e, dopravy. Ako teda spolupracovať, tak povedať, v teréne, keď, v teréne, keď preberáme otázky dopravy, ktoré sa nás týkajú, či už ide o aerolínie alebo už akékoľvek ďalšie otázky, aby sme zabezpečili, že e, tá služba podlieha e, jemu komisárovi, ale v teréne sa to ko- koordinuje e, rokov spretrálne. Ja si myslím, že ešte musíme e, to trošku e, premyslieť a mnohé budeme realizovať, e, tak povediac, za jazdy. No a môžete nás vnímať ako určitú úradnícku službu, teda v tú zahraničnú službu, ktorá bude mať teda svoje rôzne časti. Čo sa týka pracovníkov a ich geografického rozloženia. Ja budem neustále sledovať, čo sa robí. Musíme mať službu, ktorá bude reprezentovať Európu, čiže všetky členské štáty. Ľudia musia mať pocit, že je tam zastúpená tá geografická dimenzia Európy a chvíľu to bude trvať, než sa nám to podarí dosiahnuť. A e, všetky členské, všetkým členským štátom chcem e, povedať, že áno, chceme mať lepšie zastúpenie v službách, ktoré vytvoríme a mne sa to podarí dosiahnuť ale bude to chvíľu trvať. Musíme to e, monitorovať a takisto e, nechcem len, aby na e, špičke tých delegácií boli títo ľudia, ale aj v tých stredných vrstvách, aby naozaj tie skúsenosti tam boli, aby tam boli najšikovnejší, najlepší ľudia a aby tam bola aj tá geografická dimenzia. Čo sa týka špeciálnych vyslancov, ja som eh, nemala presne toto na mysli. Eh, stretnutia s eh, špeciálnymi zamestnancami, špeciálnymi predstaviteľmi, tam určite budeme tieto témy preberať a vrátim sa k vám, poviem vám, ako, ako budeme postupovať. No je to skôr možno otázka niekedy aj načasovania, že keď niekde nemôžem byť ja, môže nejaký minister zahraničných vecí povedať niečo v mojom mene a tak ďalej. Takže uh, Toľko. No a pán Lamzov, ten jeden hlas... Mm, áno, ľudia samozrejme, že musia mi dať e, nejaké rady, ale musí tá služba aj fungovať. Čiže tí e, riadiaci pracovníci v tej e, zahraničnej službe musia dokázať zareagovať na inštitúcie. Kolegium bude príjmať konečné rozhodnutia, čiže kolegium komisie pokiaľ pôjde o záležitosti, kde má kompetencia pravomoci, ako obyčajne návrhy sa predložia teda spoločne a kolegium príjme rozhodnutie, čiže nič sa nemení. Rozdiel je v tom, e, že mám túto zahraničnú službu, ktorá môže predkladať aj témy, ktoré môžu byť palčivé, ktoré môžu byť aktuálne. No a pokiaľ ide o obranu, e, otázka je, ako informovať parlament. E, musí byť jednoznačne jasné, kde sú zodpovednosti E, to je nesmierne dôležité. Pani Brandner, prevencia konfliktov, to je naozaj veľmi dôležitá súčasť. Ja nechcem ale vytvoriť nejaké oddelenie, ktoré by sa tomu venovalo, pretože myslím si, že to je zásadnou časťou toho, čo by tá služba mala byť. Je to horizontálna a nie vertikálna záležitosť. Mali by sme o tom hovoriť trošku viac. Možno, že by sa tam naše náhody potom aj názory aj viac zhodovali. Uh, Eh, je to naozaj dôležitou súčasťou toho, čo robíme, ale často uh, sa to týka veľkého spektra našej práce, keď to, pretože keď si pozrite napríklad to, čo robíme v Somálsku um, a čo robíme napríklad uh, v tom boji proti pirátstvu, to sú veľmi dôležité kroky, no potom je tam rozvojová pomoc, čiže aby sme dokázali zachovať uh, to, čo tam je dobré, aby sme podporili nejakým tým transi- uh, vládam v tomto prechodnom období, aby dokázali sa stabilizovať. Čiže bude tam naozaj e, tá jasná línia, ľudské práva, prevencia konfliktov, právny štát, to všetko musí vš- e, pekne zapadať do práce tejto zahraničnej služby. No a generálny tajomník, no kto vie, aké, za ktorého členského štátu bude. E, pán Tanok, ja som hovorila nie ako E, nejaké puto na komisiu, ale prepojenie. A je tam automatické prepojenie. Ale keby som ja mala vytvoriť službu, ktorú vyžaduje zmluva a parlament ju chce, tak musíme naozaj v teréne dokázať všade, že Európska únia dokazuje, do, do, dokáže konať. Niekde bude dôraz na obchod, niekde bude možno dôraz na klimatické zmeny, na bezpečnosť, inde Napríklad v Somálsku to môžu byť záležitosti, ktoré si budú vyžadovať aj nejaké vojenské aktivity popri rozvoji. Takže je tu celá táto šírka, niekde sú tam kompetencie právomoci, čiže musí tam byť jasné prepojenie na komisiu. Ako to definujeme, ako to rozpracujeme nad tým, ešte musíme sa zamyslieť, ale jedna vec je jasná, že nechcem e, okliešťovať úlohu komisárov alebo ich právomoci, ale v teréne e, musíme vystupovať ako jedna Európa a ľudia, e, ktorí tam budú pracovať, musia jasne chápať, e, o čo ide. Pán Mejer, a plán zamestnancov alebo pracovníkov. Myslím si, že v podstate rovnako na to nazeráme, ako pokračovať vpred a e, tá služba ešte nefunguje, ale ja som si tu zapísala, že bože, dajte mi vydýchnuť, pretože naozaj e, nemám ešte tú službu, nemáme tých pracovníkov, ktorí by písali všetky tie správy a pripravovali to. Ten tým, ktorý vidíte, je vlastne všetko, čo zatiaľ máme, čiže Mm, my sme naozaj len v začiatkoch celej tej služby a v končnom dôsledku e, to je to, čo sme e, v krátkom čase stihli e, zrealizovať. Ale pokiaľ ide o ten napríklad Blízky východ, k tomu sa vrátim čoskoro na pán Belder, čo sa týka otázky voľby medzi komisiou a radou. Nie, ja som oboje a, a musí to byť pevne ukotvené v oboch. Grazie signora vicepresidente. Ďakujem, pani podpredsednička. Pán Tenok. A nezodpovedali ste moju otázku k tej zahraničnej a obranej politike, či to ostane v rade e, podrobe, podriadenej jednohlasnosti. Ja som myslela, že som to zodpovedala skôr pretože som povedala, že tá, tieto politiky tam majú jednoznačnú zodpovednosť členské štáty. Otázka je, že ako bude parlament o tom informovaný. Čiže toto je naozaj veľmi e, zaujímavá diskusia. E, pán Tanok, e, nemôžem zopakovať túto výnimku, aj keď ste už teda dostali slovo, pán Tenok, ale to by potom aj ostatní chceli využiť No a teraz eh, spravodajcovia rôznych eh, výborov, koordinátori a prejdeme k ich zástupcom. Čiže každý dostane jednu minútu, takže prosím len položte každý svoju otázku. Pani Šolli. Madame la haute représentante, monsieur le président. Vážená eh, pani vysoká predsednička, vážený pán predseda, výbor ktorému predsedám, sa zaoberá otázkou um, autonómnej politiky EÚ, ktorej um, samozrejme ide o a, zniženie a eradikáciu z chudoby, uh, a pomoci rozvojovým krajinám. Ako vy vidíte úlohu rozvojovej politiky v tom komplexe a externej služby únie? Ako môžete zaručiť, že nebude podliehať nejakým iným úvahám, než je eradikácia chudoby? E, pokiaľ ide o plánovanie finančných e, nástrojov v oblasti rozvoja a e, o rozvoj diskusie o, o, o, o túto diskusiu o externej službe. Akceptovali by ste uh, moju pozvanku na výmenu názorov na tieto otázky s výborom pre rozvoj. Ďakujem pani Žoli. Slovo má pán Zahradil na jednu minútu. Thank you, chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Mám veľmi jednoduchú otázku. Pani baronka Ashton kto vlastne riadi čo, pokiaľ ide o rozdelenie právomocí medzi komisárom pre obchod a vašim portfóliom. Mohli by ste potvrdiť, že EAS bude rešpektovať právomoci Európskeho komisára, ktorý má za sebou DG obchod, pokiaľ ide o riadenie a implementáciu spoločnej obchodnej politiky, tak ako je stanovená v článku 207 Lisabonskej zmluvy. Čiže v praxi súhlasíte s tým, že obchodné týmy na delegáciách EÚ musia naďalej podliehať DG obchod a musia e, preberať od nich inštrukcie a šéf delegácie bude skôr určitým facilitátorom hladkého toku informácií. Ďakujem. Ďakujem. Pán Zahradil a pán Kalfin na minútu. Madam eh, High Representative, eh, we still have to deal with the institutional issue. Ďakujem. Ešte stále sa zaberáme inštitucionálnymi otázkami. Ja tu mám otázku za rozpočtový výbor. nem, hovoríme, že by nemalo dochádzať k duplicite medzi rôznymi službami a to by teda znamenalo aj určité rozpočty, rozpočtové transfery od komisie na službu a tak ďalej. Uh, moja otázka sa teda týka absolút, uh, uh, uh, zbavenia sa zodpovednosti. Čiže vy by ste chceli oddeliť to strategické plánovanie, nechať to na zahraničnú službu a nástroje externej pomoci by ostali na komisii. Kto teda bude zodpovedať za tieto procedúry finančne? Bude to komisia a služby komisie, alebo to bude vaša služba a vy? No a posledná otázka. Bol vypnutý rečník. Brantner per un minuto. Pani Branterová na jednu minútu. Don't be surprised, I'm double head. Ach, nebuďte prekvapená, ja mám dnes dve hlavy. A teraz som tu za výbor pre práva žien. Uh, a moja otázka je, či ste za jednu tretinovú kvótu na tých najvyšších postoch a či nie ste len za efektívny mainstreaming rodovej rovnosti, ale aj za koordinačné jednotky na najvyššej úrovni, pretože tak ako je to napríklad pri budovaní mieru, nemyslím si, že len mainstreaming postačuje, pokiaľ nie je skutočne dedikované zameranie sa na tieto otázky. Grazie. Ďakujem pani Branterová. Slovo má e, pán Hautala na jednu minútu. E, arvoisa korkea edustaja, me olemme käyneet teidän kanssa. Ďakujem. Pani podpredsednička, spolu s vami e, sme už vo výbore hovorili o o otázke ľudských práv aj v zahraničnej politike a teraz je otázka, ako sa to potom prejaví v praxi ako sa otázky ľudských práv eh, v praxi budú realizovať v všetkých štruktúrach eh, zahraničných vzťahov, ako to chcete zorganizovať pre mainstreamy ľudských práv. Ako chcete zabezpečiť aby ľudské práva sa stali zásadnou súčasťou všetkých eh, zahraničných vzťahov. Ďakujem. Teraz pán Danžan na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Pani podpredsednička, ja sa v, v mene podvýboru pre obranu bezpečnosť vrátim k tej otázke krízy, pretože to je veľmi dôležitá um, súčasť kredibility jej zahraničnej služby. Vy samozrejme máte k dispozícii aj vojenské nástroje, ktoré by mohli byť mobilizované, aby sa zareagovalo aj na prírodné katastrofy, ako sme to videli napríklad v prípade Haiti. A ja by som teda chcel vedieť, keďže to nesmie prepadnúť nejaké veľké byrokratizácii, aby tam, ne, aby tam, bola veľmi, aby tam bol veľmi priamy veliaci reťazec. A, mm, ja by som teda chcela vedieť, ako to môže byť organizované a ako budete teda za komisiu reagovať na takéto krízy. Bene, grazie. Dobre, ďakujem, pán Danžan. Teraz už je čas na odpovede pani podpredsedničky. E, ak by to bolo možné, e, rešpektujte za 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Pani Žoli, pokiaľ ide o rozvoj, teda výbor pre rozvoj, e, eradikácia chudoby, eh, myslím si, že nám jednoducho pôjde o to, aby sme mali lepšie spôsoby, prostriedky, aby sme zlepšili všetko, čo sa dá. A ja, keď sa pozerám na tú prácu, e, E, ktorá sa robila napríklad, keď ja som bola komisárka pre obchod, tam bol Aid for Trade, no potom sa môžeme pozrieť na Haiti v súčasnosti. Ja vidím tam skutočné príležitosti pre nás, aby sme do terénu dostali celý rad um, rôznych opatrení, kde sa budú realizovať kroky na eradikáciu chudoby, aby sme teda mali lepšie prostriedky, ktorými to dosiahneme. E, pán Zahadil, čo sa týka obchodu, Ehm, myslím, že toto vám asi napísalo DG Obchod, túto vašu otázku, ale ja plne rešpektujem. Eh, Karela de Chuchta, ehm, žiadny problém. Jediný rozdiel je eh, tá posledná vec, čo, sme, čo sa spomínalo ohľadne tých šefov delegácií. Oni koordinujú to, čo sa tam deje. Mm, to je možno trošku viac než informačné toky, ale je to koordinácia a bude to v mojej zodpovednosti, pokiaľ uh, E, bude treba niečo riešiť. On zodpoveda za obchodnú politiku, to je absolútne jasné. Pán Kalfin, čo sa týka rozpočtu, veľmi dôležité je, aby bolo Jasné, že ja mám zodpovednosti, ktoré sa na mňa dajú aj delegovať, lebo aj ja som komisárka, ale pokiaľ ide o programovanie, e, tam zodpovednosť je na komisii, čiže nič sa v tejto veci nemení. Je veľmi dôležité, aby parlament pochopil, že my tu nechceme niečo meniť e, v otázkach finančnej kontroly. My chceme jednoducho zefektívniť prácu do budúcnosti. Pani Brandner, štvrtina alebo tretina, prečo len tretina? Mne sa štvrtiny nepáčia, ja mám rada úspechy. Uh, a ako som už povedala pre všetky, všetkým členským štátom, je to nesmierne dôležité. Máme zásadný problém um, rodovej nerovnováhy, uh, pokiaľ ide o zastúpenia ehm, komisie mám e, fotografiu týchto našich pracovníkov na stene a nechcem nejak e, byť neúctivá k mužom, ale je, tam, je, je to veľmi dominované mužmi. Takže toto musíme napraviť a všetko, čo som povedala všetkým členským štátom o diplomatoch, majte na pamäti, že ja chcem urobiť niečo ohľade rodovej rovnováhy a urobím niečo a môžete ma potom podľa toho posudzovať. Pani Hautala, ľudské práva Áno, ľudské práva treba zabudovať do všetkého. Je to súčasťou obchodných plánov, na ktorých pracujeme. Musíme naozaj zabezpečiť, aby všetci pochopili otázky ľudských práv. Po druhé, musí to byť súčasťou všeobecnej odpovede v teréne a veľmi dobre si uvedomujem, že tu máme dialógy o ľudských právach s krajinami a nie som naozaj presvedčená, že sú také efektívne, ako by mohli byť, čiže to treba uh, trošku z, um, efektívniť. A možno musíme tie otázky ľudských práv e, presadzovať e, trošku e, nejak inteligentnejšie, pretože naozaj môžeme urobiť toho veľa, keď si vyberieme tie veci, kde budeme naše vzťahy posúvať na inú rovinu. No a musíme byť aj jasnejší v tom, čo hovoríme, pokiaľ ide o nejaké otázky napríklad rodovej rovnosti spolu s Hillary Clinton si myslíme, že mnohé veci môžeme posúvať eh, na tejto úrovni. Pán Donžon, pokiaľ ide o ten veli, veliaci reťazec, eh, ja som to pochopila tak, že tieto eh, veliteľské reťazce musia byť veľmi krátke a musíme nájsť aj kreatívne spôsoby v teréne, ako podporiť vlastne tento veliaci reťazec, najmä pokiaľ ide o krízový manažment. Keď som bola na Haiti, videla som vynikajúce príklady kde vidno všetky tie kapacity na poskytovanie rôznych druhov e, podpory. E, boli tam požiarníci, mimovládne organizácie, lekári, sestry, piloti helikopter. Všetci e, všetci spolupracovali a bola tam veľmi jednoduchá um, štruktúra velenia a to je podľa mňa veľmi dobrý príklad toho, čo by sme mali dokázať vytvoriť v tej službe, aby sme mali najlepšiu možnú službu v prípade krízy pre tých ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Dobre, teraz prejdime k protokolu, ktoré sa e, bude týkať, ktoré e, teda bude venované tieňovým spravodajcom, začne pán Svoboda. Má dispozícii jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. E, ako pán Kaltieri už hovoril, a on mňa požiadal o to, aby som položil ešte jednu tú základnú otázku. Vy ste povedali, že generálny tajomník alebo zastupujúci generálny tajomník bude v rámci služby. Vy ste hovorili, že možno požiadate, aby sa vo vašom mene vyjadril nejaký minister zahraničných vecí. No s tým vám želám veľa šťastia. No a potom niekedy, čo sa týka rotúceho predsedníctva. Avšak e, vždy bude veľa príležitostí aj v tomto parlamente, keď budete potrebovať politické zastúpenie. No už a skutočne zamyslite sa veľmi vážne nad tým, politické zastúpenie vo vašom mene, pod vašou kontrolou, ale v dialogu, mm, hlavne s nami teda. No a záverečná mm, vec, pani Ešton, dúfam, že súhlasíte s tým, že konečne pre občanov Európe a mimo Európy by mali si uvedomiť, že existuje spoločná zahraničná bezpečnostná politika, či už je to z rady alebo komisie, to nie je až také dôležité. Pre nás je to dôležité, ale vy ich musíte spojiť a ukázať občanom, že máme spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane spoločnej politiky pre rozvoj. Ďakujem pekne, pán Svoboda. A teraz eh, pani Nejc na jednu minútu. Áno. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, želám vám príjemné popoludne. Mm, keď sa pozrieme na tie posledné dokumenty, bez ohľadu na to, aký je ich zdroj, či sú z rady alebo komisie, z vašich služieb alebo z parlamentu, tak môžem len konštatovať, že skutočne sa vyriešilo mnoho vecí a zaznamenal veľký a výrazný pokrok a minimálne máme jasnejší prehľad o tých skutočne ťažkých veciach, ktoré ešte treba vyriešiť. No a jednou z nich sú vzťahy medzi civilno-vojenskými štruktúrami a celkovou Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Ja chápem, že vojens, vo, armáda alebo bývalá, bývalí vojaci chcú e, zaistiť krátku reťaz e, vedenia. To je jasné, ale nemôže to byť e, rozdelené nejaké reťazce. No, vy ste za to zodpovedná. Ja myslím, že je veľmi dôležité, nemôžete, aby sa vám to vymklo z rúk. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Lunáček na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani Eštony, aby som sa rada vrátila k otázke, ktorú e, položil pán Lambsdorff a pani Brantner o e, spoločnej zahraničnej politike e, k tomu grafu ktorý oficiálne máme, máte tam súčasť, ktorá e, súvisela s vami, ale nie v rámci celého systému. Myslím, že mnohí z vás, mnohí z nás, ja si myslím, že to nie je správny spôsob. Lisabonská zmluva chce prevenciu konfliktov a riadenie kríz ako integrálnu súčasť celého systému. Takže to musí byť súčasťou systému a nie stať mimo neho. Nie, niektorí z nás mm, budú hovoriť o rozpočte aj to je neoddeliteľná súčasť. A tak ako ste v rozpore s vašim návrhom. Čiže môžete nám vysvetliť, prečo ste išli smer, týmto smerom a nie, tak ako navrhoval parlament, aby to bolo všetko v rámci tejto služby. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lunáček. A slovo teraz dostáva pán Poreba na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, je tu veľká hrozba, že nové členské štáty budú v službe pre vonkajšiu činnosť e, nedostatočne zastúpené. Už dnes, dnes je toto slabé zastúpenie e, viditeľné v komisii a bude to ďalej spôsobovať problémy, čo sa týka e, práce Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ja mám otázku, pretože ako viete, je mm, asi 130 nových delegácií na celom svete. Koľko delegácií predpokladáte, alebo koľko predsedov delegácií bude no- z nových členských krajín? No a na záver povedali ste, že ste za geografické rozdelenie pri nábore nových pracovníkov. Ja by som sa chcel spýtať, ako to dosiahnete a aký je váš plán. No a ako nájdete rovnováhu medzi Ako nájdete tú, tú rovnováhu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz eh, na jednu minútu pán Scholz. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani Ashton. My sme si v mnohých politických skupinách eh, eh, zajedno, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí byť štruktúrou, ktorá bude podliehať kontrole Európskeho parlamentu. Ja sa ešte vrátim k tej zásadnej otázke. Aké konkrétne kroky príjmete e, v, pri realizácii komunitárneho hľadiska e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a hľadiska členských štátov. Príklad e, Blízky východ, príklad jadrové odzbrojenie, o civilné a vojenské štruktúry. A ako vnímate úlohu Európskeho parlamentu, európskej verejnosti a ako chcete na verejnosti verejnosti sprostredkovať eh, ten prístup k spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Ďakujem pekne, pán Šolc. A teraz... Eh, Má slovo pán Provera, prvý podpredseda výboru. Ďakujem pekne, pani vysoká zástupkynia. Chcel by som sa spýtať, či považujete rozvojovú politiku za integrálnu súčasť zahraničnej politiky a teda či považujete e, koheziu týchto dvoch politík za zásadnú otázku. Ak je tomu tak, ste toho názoru, e, že e, služba pre vonkajšiu e, činnosť, ktorá má vlastne vykonávať zahraničné, zahraničnú politiku, by mala mať kompetenciu aj v oblasti rozvojovej politiky? Ak áno, tak aké? A posledná otázka. Pomocou akých nástrojov zamýšľate spolupracovať s komisárom pre rozvoj? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Provera. Slovo má pani podpredsednička Štonová na, dve minú- na 5 minút. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, pán Svoboda, eh, vy ste hovorili o úlohe generálneho tajomníka a zahraničných ministrov, či ich dokážem nejak usmerňovať alebo kontrolovať. No a z pozície zahraničnej zahraničného ministra poviem, že tí boli veľmi užitoční dvoma spôsobmi. Poprvé, si vo vlastných krajinách, na misiách do ich krajín mi hovoria, eh, čo sa deje a aký signál by sa mala vyslať. No a, a to je veľmi dôležité, keď chceme vyslať signál, a signál vláde. No a po druhé, oni dokázali sa v mojom mene ospravedlniť a predniesť príhovor. Takže skutočne mnoho mi pomohli. No a Eh, vypočula som si eh, tú záležitosť politického zastúpenia a tak ďalej. Eh, musíme pokračovať. Určite chápete, že rada, ako aj komisia, majú vlastné názory a musíme nájsť nejaký spôsob, ako to zharmonizovať. Parlament povedal celkom jasne, že chce politické zastúpenie a to som pochopila. No a pre SSBP je veľmi dôležité, aby to bolo spojené a v prípade rozvojovej politiky, tre, politiky treba jasne povedať, čo, o čo sa snažíme dosiahnuť a ako využijeme túto službu pri dosahovaní našich cieľov. Pani Nates, civilno-vojenskej štruktúry, kľúčovou vecou je cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. No a mnohí kolegovia hovorili o otázkach, ako vyriešite to alebo ono v štruktúrálnom zmysle. Úplne jasné je, že keď sa zaoberáme napríklad riadením e, kríz, e, tak e, naša činnosť na Haiti bude úplne iná ako v Čile. Boli tam síce zemetrasenia, ale za rôznych okolností. Takže určite budeme musieť zohľadniť rôzne okolnosti a ja musím zaručiť, aby to fungovalo. No a preto civilno-vojenská spolupráca musí byť e, efektívna v tej danej situácii. No a pani Lunaček, vy ste hovorili o riadení kríz. To je neoddeliteľnou súčasťou určite. Súčasťou našej práce. Diagram je diagram. Je to dvojrozmerné. Ak by to bolo e, trojrozmerné, tak by to bolo lepšie viditeľné. No už dôležité je, treba to jasne popísať. Ale akokoľvek sa snažíte meniť štruktúry, tak to musí byť v reakcii na situáciu, ktorú riešime. Takže reakcie, alebo naše reakcie na Haiti e, sú úplne iné ako naše misie v Atalante, no, v rámci našich misií v Bosne. To sú rôzne veci, takže e, nechceme robiť veci rôzne. ak by som vám mohla dať troj, respektíve štvorrozmerný model, tak by to bolo úplne iné. na no pán Poreba, čo sa týka členských štátov. Túto otázku dostávam každý deň. Ja vám určite nepoviem žiadne konkrétne čísla. Ďalej veľmi dobre si uvedomujem tú nerovnováhu. Ja som požiadala všetky členské štáty, aby mi poslali návrhy tých najlepších z najlepších, aby zohľadňovali, že chcem rovnováhu podľa národnej príslušnosti aj podľa pohľavia. muž a kvalita ľudí, ktorých poslali, myslím, že hovorí sama za seba. A ja však e, slúbujem, že ak nám dáte čas, pretože nemôžeme, alebo teraz žiadam vás, aby ste nám dali čas, pretože nemôžeme všetko e, hničiť. Ale veľmi dobre si uvedomujem problémy. No a už teraz dostávame veľmi veľa životopisov. No, pán Šolc, otázka toho, ako vyriešime otázky, kde máme rôzne názory. Ako iste viete, eh, tak ak si dám ten klobúk rady, tak na Rade pre zahraničné veci sa musia viesť rozpravy a musíme dospieť k záverom a rozhodnutiam. A je jasné, napríklad Blízky východ, potrebujeme spoločnú eh, politiku, spoločnú zahraničnú politiku. Ja stelesňujem a zefektívňujem. Samozrejme to v rámci dialogu s parlamentom, ale my musíme vybudovať tieto politiky na základe e, konsenzu a musíme uznať, aké je to dôležité vo svete. No a na záver, pán Privera, rozvojová politika musí spolupracovať so zahraničnou politikou. Ja sa snažím o to, aby všetko, čo robíme v rámci rozvoja a zahraničnej politiky, bolo efektívne prepojené. Takže tie reakcie v krízach, tie každodenné, tá každodenná práca bude zohľadňovať eh, rôznorodný charakter našich politík. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. No a teraz eh, v programe nasleduje Catch the Eye. Máme 25 eh, prihlášok do diskusie, tie musíme okresať na polovicu. Ja teda eh, použijem na to moje právomoci, budem pritom zohľadňovať vašu príslušnosť v politických skupinách a teda aj to, ako skoro ste sa prihlásili do diskusie. Ak bude eh, pani podpredsednička súhlasiť, by som chcel teraz dať priestor dialógu s kolegmi, s kolegami a nechcel by som teda Eh, ukrávať nič času, eh, pokiaľ ide o ďalšiu tému, ktorú máme, eh, keď chceme diskutovať o tom stretnutí ministrov zahraničných vecí. Teraz má slovo pán Mauro. Ďakujem, pán predseda. Pani Eštonová, zaujímavá ma vás, váš názor, pokiaľ ide o inštitucionálnu rovnováhu, kde teda pôjde o vaše služby. Aby som to presnejšie vyjadril, ako vysoká zástupkyňa E, spolu s predsedom a inými členmi komisie e, budete potrebovať e, súhlas parlamentu, ktorá, čo teda vzíde z, osobnej, z osobného vypočutia. Nezdá sa vám byť abnormálne, že parlament má vlastne iba možnosť byť konzultovaný, pokiaľ ide o rozhodnutie o organizovaní a fungovaní verejnej e, služby, ktorá vám bude priamo podliehať. E, samozrejme, teda vzťahujem sa nie na e, tú rozpočtovú časť a štatutárnu, ale ide naozaj o organizáciu a fungovanie budúcej vonkajšej služby. Ďakujem pekne. Teraz pani Kopa. My... Ďakujem pekne. Ja chcem, sa chcem len pridať k tým obavám, ktoré ste si už vypočuli o geografickom zastúpení. Ja som z malého, malého štátu, z Grécka, a preto ma veľmi zaujíma, aby v tom záverečnom organigrame, ktorý predložíte, aby tá služba nebola prípadom dominantnosti veľkých štátov EÚ. Ja by som si tiež rada vypočula, ako sa vyriešite otázku malých a veľkých krajín. No a ďalšia vec, aké pozadie, ktoré by ste uprednostnili alebo očakávate od tých zamestnancov, diplomati, národní experti alebo niečo úplne iné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kopa. A teraz pán Preda na jednu minútu. Când anume considerați, doamna Ashton, că serviciul va fi efectiv funcțional? Ďakujem. Áno, a samozrejme, mm, od ktorého dátumu môžeme povedať, že tá služba bude naozaj funkčná, aby nefungovala len na papieri? Grazie, onorevole Preda. Ďakujem. Pán Preda za to, že sme neprekročili rečnícky čas. A teraz pán Howitt na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani zástupkňa. Dve veci aj keď žiadny členský štát nechce platiť e, viac peňazí, ako budete bojovať za rozpočtovú neutralitu e, či multilaterálne e, delegácie. Ja dúfam, že parlament vás v tomto boji podporí. A po druhé, vítam, čo ste povedali v reakcii na otázku pani Hautala. Ale my máme radi organigramy, my máme radi šípky a rámčeky kde sú ľudské práva v tomto organigrame na vysokej alebo nízkej úrovni. Ako e, bude v delegácii niekto osobitne zodpovedný e, za ľudské práva. Dúfam, že mi to odpoviete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Howitt. A teraz pán Kováčev na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani Eštelová. Ako už povedali mnohí z mojich kolegov, tak máte pred sebou veľmi náročnú úlohu pri vytváraní tejto diplomatickej služby. Mnohé členské štáty chcú viac diplomatických zamestnancov. Viem, že a chápem, že členské štáty chcú byť rovnovážne zastúpené a som rád, že ste povedali, že máte vôľu dosiahnuť tak rodovú rovnováhu, ako aj geografickú. Avšak potrebujeme, aby sa urobilo viac a aby to bolo v rámci staff regulation, tak ako je to v súčasnosti pre Európsku komisiu. Aby princíp geografickej rovnováhy bol zakotvený v štatúte zamestnancov a ďalej, ako budete riadiť eh, personál viac ako 130 eh, multilaterálnych alebo bilaterálnych zastupiteľstiev. Znížite počet zamestnancov, aby ste mohli zvýšiť počet diplomatov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz umožníme pani podpredsedničke odpovedať. Máte k dispozícii 5 minút. Uh, uh... Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda. Pán Mauro. Ja dúfam, že som jasne povedala, že parlament bude mať zodpovednosť za všetky rozpočtové otázky prepačte, ak som to správne nepochopila, ale zodpovednosť, finančná zodpovednosť za rozpočtové otázky bude vecou parlamentu. Bodka. Takže, čo budeme robiť interne, tak to budeme musieť, a, o tom budeme musieť hovoriť s parlamentom. Ďakujem. No a pani Kopa, čo sa týka dominantnosti veľkých krajín, ja určite nechcem, aby veľké štáty boli dominantné otázku, ktorú treba zodpovedať, je otázka zetenia toho, aby to bolo európske. A bude to európskejšie, keď vaša keď bude zastúpená vaša vlastná krajina, keď tam budú zastúpené rovnako ženy a muži, keď všetky tieto veci sa stanú skutočnosťou, ale to sa budem snažiť. Nie je to otázka, či to budú národní diplomati alebo experti. Členské štáty musia rozhodnúť a predložia životopisy. Bude to proces výberu, príjmeme e, s vedúcim delegácií rozhodnutie. Avšak členské štáty musia rozhodnúť, koho vyšlo. Ja žiadam však len tých najlepších. Mm, vážený pán Preda, my ste hovorili o dátume bude to postupný proces a ja chcem zaistiť, aby sme splnili e, všetky mm, limity, ktoré boli stanovené pre radu. Takže, aby povne, teda všetky dokumenty a rozhodnutia boli, boli príjmané včas. Rovnako parlament musí odviesť svoju prácu a potom vznikne servis, teda tá služba. Ale bude to postupný proces. Začali sme s delegáciami komisie a rovnako treba zaistiť budovanie personálu do budúcnosti. A bude to teda postupný proces, ktorý budeme musieť neustále revidovať. No a pán Howitt, čo sa týka rozpočtovej neutrality, ja s vami súhlasím v súčasnosti, ak by sme dodržiavali rozpočtovú neutralitu, tak každá delegácia mala dvoch členov a to je všetko. A s tým nemôžeme robiť všetko, čo by sme chceli. Členské štáty si to uvedomujú. Je tam veľký tlak a mm, želanie, aby sme robili viac. No a dúfam, že nás parlament podporí. Ďakujem. No a čo sa týka ľudských práv, ja by som to bolo, bola najradšej, keby to bolo zastúpené všade. Ja s odborníkmi a um, veľmi rada využím aj odborné znalosti parlamentu, tak snažíme sa hovoriť o tom, ako zaistiť, aby to bolo súčasťou práce všetkých, všetkých prijatých dokumentov. A keďže som bola ministerkou, viem, že je veľmi dôležité, eh, aby to nemal na program ale jeden človek, ale všetci. Je dôležité, aby to bolo v rámci školení, v rámci celého systému a tak ďalej. No a treba to E, vyriešiť v celých štruktúrach. A za tým, nad tým sa zamýšľam práve, ako to dosiahnuť. A myslím, že obidva sa zhodneme na tom, že chceme dosiahnuť ja, e, pán Kračev, čo sa týka e, rodovej rovnosti a geografického zastúpenia. Ja to budem iste sledovať. No a čo sa týka miestnych zamestnancov a znižovania ich stavov, miestni zamestnanci a lokálne sily sú veľmi cenené, majú znalosti o teréne. Ja by som chcela vytvoriť službu, ktorá to všetko spojí a ktorá bude reflektovať v plnej miere snahy Európy a snahy Európy reagovať na problémy jednotlivých krajín. Ďakujem. Grazie, signor. Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Druhé eh, kolo KHDI eh, začne pán Kejžip. Nech sa páči. E, Ďakujem pekne. Pán e, predseda, ja osobne som veľmi spokojný e, s vašim prehlásením, že sa budeme snažiť dodržiavať nejakú geografickú rovnováhu aj medziinstitucionálnu a potom ste povedali, že členské štáty majú vždy vysielať tých najlepších kandidátov. Nemáme tu žiadne profily teda, napríklad ako, že chceme odborníkov pre krízy. Ale takýto človek nemôže byť eh, najvhodnejší všade. Sú teda určité potreby, ktorým chceme eh, v tej vonkajšej politike vyhovieť. A ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, eh, reagujem teraz na to, čo ste povedali, že tí, ktorí budú zastupovať vysokú predstaviteľku, že to je niečo iné. V čom zmysle je to iné? Budete mať e, svojich zástupcov, napríklad pre energetickú bezpečnosť. Kto sa bude za tieto otázky e, vyjadrovať za vás? Ďakujem pekne, pán Gříp. Slovo má teraz e, pán Atkins na jednu minútu. Pán predseda, predtým, než začnem, mohol by som technickú otázku položiť. Budeme mať možnosť spýtať sa otázky aj o e, rade e, ministrov zahraničných e, vecí, alebo nebude na to časový priestor. Mysleli sme túto diskusiu vylúčiť. E, aby sme príliš nemiešali tieto dve témy, pretože nie je dosť čas na to. Takže poprosil by som vás, aby ste sa venovali tomu prvému bodu a druhému sa budeme venovať na nejakom inakšom zasadnutí. Pani Aštonová, je tu vnímanie, že e- Európa už e, vlastne pokiaľ ide o USA, Čínu alebo USA nemá váhu. V roku 2005 e, medzinárodná krízová skupina povedala, že Európa e, bude mať svoju váhu iba, ak sa bude lepšie koordinovať a do najlepšej možnej miery bude používať svoje zahranično-politické nástroje, ktoré má k dispozícii aj tie v oblasti obrany, aj zahraničnej politiky. A môžete mi povedať, ako e, to bude vyzerať v prípade e, Európskej služby pre vonkanšiu činnosť, či tam bude zabezpečená tá kohézia E, keď sa na určité témy nezhodnú ani minister zahraničných vecí jednotlivých členských štátov. A to osobitne, ak teraz stojíme pred mnohými e, zložitými otázkami, nie len teda pokiaľ ide o blízky e, východ, kde sa vlastne nikto nechce postaviť za Izrael ani teda predostrieť riešenie pre určité problémy. Takže ako sa budete týmto zaoberať? Ďakujem. Pán Atkins teraz má slovo a na jednu minútu pani Weber. Ďakujem, pán predseda. Pani Aštonová, jedna z tém, kde EU venuje veľmi veľa ľudských a aj finančných zdrojov, um, predstavuje teda oblasť e, monitorovania volieb. Myslím si, ešte stále nie sme dostatočne viditeľní. Nie je to na tej úrovni úsilia, ktoré vyvíjame v tejto oblasti, ani v tých regiónoch, kam chodíme. Uh, v jednotlivých krajinách a celkom určite nie v Európe. Moja otázka je teda, čo urobíte e, v tejto oblasti, e, kde a aké miesto e, bude mať v budúcich rokoch práve monitorovanie volieb vo vašej činnosti. Ďakujem pani Weber. Slovo má teraz pán Janes, predseda konferencie predsedov delegácií. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Aštenová, vy ste hovorili o trojuholníku parlament, rada, komisia. V rámci parlamentu sa zdá, že rozvoj účinnej diplomácie. že týmto sa zaoberá konferencia predsedov pre medzinárodné delegácie a ak by som používal um, určitú terminológiu, um, oni predstavujú uh, konglomerát parlamentnej uh, diplomácie. Je to nástroj, ktorý vysoká predstaviteľka môže využívať alebo musí ho uh, zohľadňovať. Je nás približne 40, nehovorím teda iba sám za seba, je nás teda 40 ktorý e, spoločne s pani vysokou zastupkyňou, komisiou aj radou môžu rozvíjať e, túto politiku. A teda raz by som sa dozvedel, ako e, vy vnímate takúto spoluprácu medzi inštitúciami. Ďakujem. I have one question. How... Sariuš Volsky, ďakujem pekne. Vysoká zastupkňa bude vysokou zastupkňou. Ale ako to môže robiť Eh, aké nebude dostatočne zastupovať malých, veľkých, sever, juh. No, na, minulé v Štrasburgu sme sa vás spýtali na vyváženosť. Vy ste povedali, že sa bude vychádzať zo eh, zásluh, ako keby zásluhy boli v rozpore s takýmto vyvážením. To sa mi zdá byť divné. Spýtal som sa na kompetencie. Kompetencie však nie sú geograficky neutrálne, takže je tu eh, riziko vzdialenia sa od určitých členských štátov, ak nie od väčšiny z nich zastúpenosť súvisí aj s legitimitou, aj dôveryhodnosťou, čo je, súvisí aj so silou. Nechcem mať silnú diplomáciu EÚ. Geografická vyváženosť by e, nemala byť iba pokryteckým slúbom. Malo e, by to ísť naozaj o niečo, o niečo záväzné a reálne. E, geografické vyváženie je v komisii, v rade, v Európskom parlamente. Prečo teda nie aj v európskej diplomácii? Prečo by táto mala byť výnimkou? Rovnaký princíp rečník je prerušený. Prepačte, hovorí pán predseda, ale nemôžem vám dať viac času k dispozícii. A teraz má na 5 minút čas na svoje odpovede pani podpredsednička komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Iprisagič. Geografické otázky, ako som už viackrát povedala v tejto diskusii, e, sú pre mňa naozaj veľmi dôležité. E, chápem tie obavy, chápem, aké je to e, dôležité, aby ste videli, aby ste sa vnímali zastúpení. Uvidíme, ako to všetko dopadne, ale, ale, ale chcem vás uistiť, že naozaj viem, aké je to dôležité, že chápem vaše obavy. A ak máme experta pre nejakú oblasť, keď hovorím, zašlite mi tých najlepších, tak myslím pritom na eh, tých, eh, pre tie miesta, ktoré treba obsadiť, tak delegácia v Jemene sa bude odlišovať od tej v Číne, a bude sa, závi- e, bude sa odlišovať od e, e, odborníka pre management kríz a podobne. Takže povedal som, že naozaj chcem tých najlepších, pretože v tejto práci pôjde o skutočne to, že budeme potrebovať kreatívnych ľudí, ktorí naozaj budú vyšlapávať úplne nové chodníky. A potom, pokiaľ ide o mojich zástupcov, je to návrh, ktorý zaznel, o ktorom začíname diskutovať. Sú iné inštitúcie, ktoré budú mať tiež svoj jasný názor názor na toto. Musíme si tu vytvoriť jasný mechanizmus v tejto oblasti. Pokiaľ ide o politické zastúpenie, e, to e, úplne chápem, jasne ste to vyjadrili. Myslím si, že ako to potom bude vyzerať, to je už otázka toho, ako budeme rokovať. A e, takisto napríklad s komisárom Oettingerom budeme diskutovať o týchto otázkach energetiky a podobne. Pán Atkins, to, čo hovoríte, je naozaj dôležité. E, ide teda o to, či ko- kohezia, ktorú navrhujeme, bude mať väčší dopad na naše strategické vzťahy s Ruskom, Čínou a USA a aj našu schopnosť vlastne konať. Ja si myslím, že tomu tak bude. E, a ak môžem spomnúť eh, maličký príklad toho, čo už sme zaznamenali, 27 eh, štátov eh, v tých záveroch z 8. decembra, ktoré boli privítané minulý týždeň arabským svetom, teda pokiaľ išlo o Blízky východ, teda všade, kde som cestovala, ich spomínali. Tie závery boli veľmi dôležité, pretože ma posilnili a mohla som tak lepšie konať v mene všetkých z pohľadu rady. A potom, aká je realita v teréne, a ako bude vyzerať naša služba, to e, tiež veľa toho zmení. A takisto aj palestinská e, vláda je možnosť e, vypracovať svoje inštitúcie. To s tým bude súvisieť. Je, to, je tu dôležitá úloha pre EÚ a aj je to tak vnímané vo svete a potom môcť sa stretnúť s kvartetom a zastupovať EÚ, aby tam zastupovala EÚ jedna osoba, to tiež niečo zmení a um, UN, USA aj Rusko to už vlastne na takomto stretnutí aj e, uznali, už sa to aj odrazilo v realite. To som len chcela spomenúť. A pokiaľ ide o monitorovanie volieb, pani Weber, E, lepšia viditeľnosť. Úplne s vami súhlasím. E, ešte celkom presne nevieme, ako to zabezpečíme, ale máte pravdu, je to veľmi veľa práce. Uznáva sa síce e, na mieste v teréne, ale ide o to, ako ju zabudujeme do širšieho konceptu a zviditeľníme. A tí, ktorí na monitorovaní volieb spolupracujú, tak tých treba samozrejme tiež v budúcnosti zapojiť do týchto otázok. A potom pán Vanes Áno, um, ehm, buď to súvisia s našimi bilaterálnymi vzťahmi, takže ak budem sa môcť oprieť o vaše uh, skúsenosti, tak budem uh, veľmi rada, pretože určite e, by mi pomohli ďalej. A pán e, Zariuš Volský, geografické, geografická vyváženosť, určite to nezostane iba prísľubom je veľmi jednoduché, ak máte 27 komisárov a 27 e, ministrov na rade, aby ste to dokázali, ale e, v mojich službách budem musieť zabezpečiť, aby e, prebehu určitého časového obdobia tu bola časová vyvá- geografická vyváženosť. Viem, že pre určité členské štáty tu vyplývajú určité um, um, otázky, majú pocit, že nie sú dostatočne vyvážené. Ja sa tomu budem venovať, ale nemôžem uh, E, slúbiť, že určité krajiny budú mať určitú e, e, úlohu. Nemôžem teda všetko okamžite vyriešiť, ale v priebehu určitého časového obdobia to bude naozaj mojim silom. Ja vám slúbujem, že sa mi to aj podarí uskutočniť. Ďakujem, pani podpredsednička. A teraz posledné kolo aj Slovo má pán Severín. Ďakujem, pán predseda. E, máte e, teda dvojitú úlohu zastupovať komisiu aj e, radu a legitimitu voči komisii, rade a parlamentu. Nemyslíte si, že tí, ktorí majú zastupovať vás, teda vaši zástupcovia, by mali mať tiež takúto viacnásobnú legitimitu a reprezentativitu? Ak by niekto povedal, že toto nie je spomenuté v zmluvách, ja by som odpovedal, že to tam tiež ani nie je zakázané. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Severín. Slovo má teraz pani Andrikiene. Ďakujem, pán predseda. Pani podpredsednička, ja by som sa chcela spýtať na implementáciu Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o zastúpenie EÚ eh, na multilaterálnych fórach, na poli OSN obzvlášť. Minulý týždeň delegácia pod výboru pre ľudské, práve sa, ľudské práva sa vrátila z, zo Ženevy a dozvedeli sme sa tam, e, že vyslanci tam e, pracujú bez e, pokynov zo strany Bruselu a dokonca aj hlavných miest, takže výzvy plnej implementácie zmluvy v Ženeve sa týkajú neobmedzených finančných zdrojov, veľkej komplexnosti situácie v Ženeve. Eh, je tam veľmi veľa inštitúcií, ktoré spadajú pod rôzne oblasti eh, kompetencií a takisto aj EÚ ako taká nie je členom, ale má sa tu pozorovateľa, takže váš komentár na túto tému by ma veľmi zaujímal. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem, pani Adekiene. Pán Dav na jednu minútu. Uh, Pán predseda, eh, dobre popoludne. Určite, ehm, pokiaľ je náš cieľ, ehm, vymenovať tu ehm, politických zástupcov. Súhlasíte, že by sme mohli uplatňovať článok 33 na to, aby sa nám to podarilo zrealizovať? Po druhé, Keď sa porovnáva prístup rády a e, teda vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a e, prístup komisie. Ktorý z nich sa ukazuje ako, e, teda pre vás ako ten problematickejší? Ďakujem. Grazie, onorevole La parola... Ďakujem, pán Dav. A teraz pán Van Orben na jednu minútu. Ďakujem pekne, eh, baron Kaštonová. Mm, vypočul som si práve, že eh, vlastne všetko je veľmi dôležité. Ambície európskej integrácie sú eh, vlastne absorbovať národné veľvyslanectvá. Som si vypočula, to je naozaj veľké nebezpečenstvo, keďže inštitúcie EU už majú veľmi veľké rozpočty, ktoré stále rastú aj britský, e, britské ministerstvo zahraničných vecí nemá dostatok rozpočtu a vy chcete e, od nich dostať tých najlepších. Hovoríte, že e, e, teda Európsku službu pre vonkajšiu činnosť chcete e, chápať, ako keby to bolo generálne riaditeľstvo komisie. To by bolo e, upokojujúce, keby sa poskytovala to aj humanitárna pomoc, teda rekonštrukcia po konflikte